d'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolegyne, kolegovia, opätovne pokračujeme v našom zasadnutí. Nebudem zasahovať do rokovacieho poriadku, do programu. Len by som chcel vyjadriť naše pohoršenie nad tým, s akou brutalitou včera v londýnskych uliciach bol zavraždený vojak. Chcel by som v našom mene vyjadriť uh, sústrasť uh, s pozostal, uh, pozostalým a rodine. Pán kolega Daul. Vážený pán predseda, nie je to zvyklosťou, že sa ujmem v takejto situácii slova, ale mám otázku, ktorú by som chcel položiť našim socialistom. Volebná kampaň v Bulharsku sa ukončila, výsledky sú hotové a dnes e, by sa mohla vytvoriť vláda, hľadá sa väčšina. Socialisti bulharsky nevylučujú pod, oficiálnu podporu a, e, e, a to včera vyhlasil pán Svoboda, že je pripravený pre, prehltnúť túto trpkú pilulku Takže chcem položiť e, socialistom e, otázku. Ste, e, ste rukojemníkmi prezidenta socialistickej strany. Prečo by ste mali pre takúto trpkú pilulku spojiť sa s xenofobnou nacionalistickou stranou v Bulharsku, ktorej líder sa stretáva s, so zahraničnými investormi a európskymi a veľvyslancami ako kolonizátorov, ktorých treba vyhostiť, tak pýtam sa, e, či možno podporiť zo strany parlamentu. To nie je predsa našou povahou e, e, vo vzťahu k Európe kompromitovať takúto vládu. Treba prijať opatrenia, treba sa obrátiť na určité E, Nemôžno um, umožniť určitým vládam, aby takto konali. Mám v každom prípade dôveru v demokraciu, v socialistickú stranu pre obhajobu Európy a preto e, kladiem takúto otázku. Pán kolega Guerrero. Gracias, señor presidente Ďakujem, pán predseda. Pán Dal e, činí dobre, že socialistom a Európe dôveruje, pretože bez pochyby sme politickou skupinou, ktorá možno nie je tá najdôležitejšia, ale nie, určite nie na tá najmenej dôležitá. A vždy sme obhajovali demokraciu v Európe, obhajujeme ju i v iných krajinách, kde sú vlády, v ktorých e, skupina ľudovcov si praje určitú ochranu vrátane tohoto parlamentu. Pán Daul sa pýta, či sme my rukojemníkmi niekoho. Nie, toto, to teda nie. Určite sme len obhajcami demokratických práv. Ďakujem pekne, pán predseda. Máte nejaký problém s tým, že som žena, alebo čo? Vážený pán Jozef Dov, vážený pán predseda, mohli by ste si nasadiť slúchadlá? Ďakujem za tento bod, pretože je veľmi dôležitý a rešpektujúc vašu osobu by som chcela vám pripomenúť, že bola by som bývala veľmi rada, keby som rovnaké poznámky od vás počula eh, pred 4 rokmi, keď e, sesterská strana, cerská strana EPP e, formovala vládu v Bulharsku s rovnakou e, nacionalistickou stranou. Verím, že teraz ste sa poučili. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste zvážili pravdu o Bulharsku. Kolegyne, kolegovia, máme pred sebou hlasovanie dám každej skupine slovo, takže ešte pani Harms, ale potom treba naozaj hlasovať. vážený Jozef Dal, milí kolegovia, kolegyne. Myslím si, že nie je nedôležité to, že pán Dal túto tému tu pomenoval. Myslím si ale, že v Európskej únii e, e, si starosti nerobíme e, len o Bulharsko, pokiaľ ide o demokraciu, ale že je tu množstvo členských krajín, ktorých je nám čoraz ťažšie, pre nás čoraz ťažšie európsku demokraciu a európske hodnoty obhajovať. Za posledný mesiac sme diskutovali už o Maďarsku. Už predtým sme diskutovali o Rumunsku. Tam ma trošku e, prekvapila aj liberálna skupina. Príliš neskoro sme diskutovali o Taliansku a možno budeme musieť kvôli vo vývoju, vývoji v, Gre, e, e, e, v Grécku, kvôli New Dawn, diskutovať aj o Grécku. A pri tejto príležitosti by som chcela povedať, že správa Taváreš v, kvôli diskusii o, o Maďarsku je veľmi dobrým katalógom nástrojov, nástrojov ktoré máme my, Európania, k dispozícii, aby sme naše hodnoty mohli obhajovať smerom dovnútra. A dámy a páni, musíme sa dostať z tejto situácie, že v, e, v stranických rodinách Európy je e, krv čoraz hustejšia ako voda a že tie čierne ovce v rámci svojich rodín si strany veľmi e, e, obhajujú. A preto máme tu možnosti, ktoré nám dáva správa Taváreš. Opakujem. Pán kolega Konbendit, napomínam vás. Pán kolega Konbendit. E, napomínam vám za, vás za e, výraz, ktorý by nepa, nemal patriť do, to, do tohoto e, parlamentu. Slovo má kolega Golniš. Vážený pán predseda, myslím si, že do, dnes som si myslel, že európske hodnoty to sú rešpekt pre pluralizmu, rôznych rozporov názorov a rešpekt e, ochoty a vôle voličov. E,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 87a žiadne námietky neboli vznesené.